Kolegovia, budeme pokračovať v schôdzi. Mám tu niekoľko eh, ohlásení protoko- závisíce z včerajšej schôdzi. Je k dispozícii. Sú k tomu nejaké pripomienky? Nevidím nikoho a priori, takže je to schválené.